15. V mene rady dávam slovo pánovi Konersovi. Much, Ďakujem veľmi pekne, eh, pani predsedajúca, vážení poslanci. Ehm, vážení členovia komisie. Ehm, myslím si, že v minulom roku sme zaznamenali významný posun v našich vzťahoch s, so Srbskom, hlavne vďaka otvoreniu ehm, kapitol na rokovanie. Je to výsledok nášho spoločného úsilia, nášho odhodlania, čo je pozitívna správa rada pozitívnym spôsobom akceptovala eh, vyhlásenie Srbska týkajúce sa stavu ochrany právneho štátu. Eh, takisto by som chcel v súlade s našim novým prístupom povedať, že kapitoly 23 a 24 týkajúce sa právneho štátu budú riešené prednostne a bude sa to robiť paralelne s celkovým pokrokom v rokovaniach. V decembri bola otvorená kapitola 35, ktorá sa zaoberá eh, normalizáciou vzťahov medzi Belehradom a Prištinov. Toto je kľúčová kapitola a dialog, ktorý sa začal v auguste, znamená veľmi dôležitý pokrok. Tá situácia nie je jednoduchá a preto pozbudzujeme Srbsko, aby tieto, v tomto trende naďalej pokračovalo. E, Rada sleduje tento vývoj, predovšetkým pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov s Kosovom. Toto je potrebné riešiť paralelne s rokovaniami o vstupu grupe Srbska. Takisto možno pozitívne oceniť postoj Srbska v súvislosti s migračnou krízou. Je dôležité, aby sme v tejto kritickej oblasti pre Európsku úniu naďalej podporovali Srbsko z technického aj z finančného hľadiska. Rada s uspokojením konštatuje čoraz konštruktívnejšie zapojenie sa do regionálnej spolupráce a podporovanie dobrých susedských vzťahov. Srbsko má ústredný význam pre stabilitu v regióne. Srbsko je takisto dôležitým zahranično-politickým partnerom pre EÚ a oceňujeme e, predsedníctvo Srbska BSE e, e v roku 2015. Je to dôležité z hľadiska výziev, ktorým čelíme predovšetkým v našom susedstve. E, preto je potrebné, aby sa to všetko dialo v súlade s európskou spoločnou obranou a bezpečnostnou politikou. Naša politika rozširovania voči Srbsku bola v minulom roku produktívna, ale je ešte stále potrebné zintenzívňovať legislatívnu reformu, predovšetkým pokiaľ ide o súdnictvo, boj proti korupcie, organizovaný zločin a slobodu médií a prejavu. Sledujeme eh, pokrok aj v implementácii dohovod s Kosovom. Veríme, že parlamentné voľby tento proces nespomalia a je dôležité, aby tie voľby prebehli v súlade s medzinárodnými normami. E, tešíme sa na otvorenie ďalších e, kapitol v rámci rokovaní e, s, so Srbskom počas nášho predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. A teraz odozdávam slovo komisárovi Hanovi, ktorý sa ujme slova v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, pán minister, a chcel by som predovšetkým privítať ministra Jočimoviča ako aj predstaviteľov Kosova. Chcel by som zablahoželať Derekovi Megalisterovi za jeho uznesenie, k správe o Srbsku za rok 2015. Je to komplexný pohľad a vyhodnotenie cesty Srbska na ceste k členstvu v Európskej únii. Srbsko urobilo na tejto ceste významné kroky Zdieľam e, ten názor, že Srbsko skutočne dosiahlo veľmi veľa na ceste k strategickému cieľu, ktorým je členstvo v EÚ. Zaznamenalo pokrok pri implementácii ambiciozného reformného programu. Srbsko naďalej pracuje na zlepšovaní bilaterálnych aj viacstranných vzťahov s cieľom posilniť spoluprácu a pracuje aj v oblasti reformy verejnej správy posilňovania právneho štátu a normalizácie svojich vzťahov s Kosovom. Kľúčové dohody v tomto smere boli uzavreté v auguste minulého roka. Takisto vítame pozitívny a ľudský prístup e, Srbska aj srbských občanov k riešeniu nebývalého prílevu utečencov a migrantov e, pričom sa rešpektujú kľúčové hodnoty únie. Toto úsilie si vyžaduje odvahu, vyžaduje si to aj odhodlanie pri e, otváraní prvých dvoch e, kapitol 30, 23 e, a 35. Srbsko by malo naďalej tento pokrok, by, by, by malo naďalej pracovať týmto smerom, predovšetkým boji proti korupcii, organizovanému zločinu, obhajobe slobody prejavu a boja proti diskriminácii predovšetkým najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Ceníme si konštruktívny prístup Srbska, ktoré naďalej e, normalizovať svoje vzťahy s Kosovom. To by malo všetko prebiehať paralelne s predstupovým procesom e, s cieľom e, komplexne normalizovať vzťahy, čo je v podstate najvyšším cieľom nášho rokovacieho rámca. Takisto vítam e, otvorenie kapitol 23 a 24 týkajúci sa právneho štátu. Dúfam rovnako ako Megalister, že to by sa malo stať v prvej polovici roka 2000 16. Samozrejme, bude to závisieť od toho, ako dokáže Srbsko plniť svoje záväzky. E, vítame e, akčný plán, ktorý bol dnes predložený v Bruseli, e, ale zároveň to závisí od toho, ako e, my budeme e, k tomu pristupovať ako členské štáty. To znamená, že by sme nemali e, pridávať nejaké ďalšie požiadavky, pokiaľ ide o záväzky presahujúce rámec rokovaní s úniou. Je dôležité, aby to všetko nespomalilo celkový proces predstup, celkový prestupový, prestupový proces. Národná vláda má v úmysle um, vyhlásiť uh, voľby a veríme, že keď bude uh, stan ustanovená nová vláda, tak Srbsko aj naďalej bude presadzovať svoju agendu a dialog s Kosovom. Dámy a páni, Európska únia je naďalej odhodlaná podporovať Srbsko na jeho európskej ceste. Cením si to, že Európsky parlament zastáva rovnaké stanovisko. Ďakujem, pán komisár. A teraz Ďakujem pekne teraz rečníci za jednotlivé politické skupiny. Najprv za EPP, pán Lister, nech sa páči. Pani predsedajúca, dámy a páni, tesne pred Vianocami Srbsko urobilo veľký krok vpred smerom k Európskej únii. Dva roky po začiatku rokovaní o pristúpení z EÚ a len e, niekoľko mesiacov po tom, čo bola dosiahnutá dohoda s Kosovom, sa otvorili prvé rokovacie kapitoly. Srbská vláda ako aj e, pán Jokzinovič, e, pokazujú výrazný záujem o európsky integračný proces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 spomenúť niektoré časti uznesenia o Srbsku. Právny štát. Európska únia je postavená na právnom štáte a keď e, je, sa dodržiava právny štát, je to výhodné pre občanov, inštitúcie, podnikateľov a hospodárstva ako, ako také. Srbsko musí bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii s vysokým nasadením a musí sa zabezpečiť nezávislé súdnictvo. Po druhé, demokracia. Toto uznesenie zdôrazňuje dôležitosť aktívnej úlohy parlamentu a účasti konstruktívnych opozičných síl, ktoré sú veľmi dôležité pre demokratickú spoločnosť. Po tretie, sloboda médií. Sloboda médií je podstatným prvkom demokracie, ktoré sa dá dosiahnuť len, nedá sa dosiahnuť len prijímaním zákonov, ide o vytvorenie priateľského prostredia pre nezávislé médiá. A po štvrté, regionálna spolupráca. Regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy tvoria podstatnú časť pro procesu Západného Balkánu smerom k EÚ. Zapojenie Srbska, úloha podporovať regionálnu spoluprácu a zmierenie Západného Balkánu, to je mimoriadne vítané. Najnovšie vývoje v ruselskom dialogu predstavuje výrazný krok vpred, aby sa normalizovali vzťahy medzi Srbskom a Kosovom. Obe strany musia plne implementovať dosiahnuté dohody. A posledná pripomienka, ktorej by som sa chcela venovať, a tu sa chcem vrátiť na holandské predsedníctvo rady, silno verím, že kapitoly 23 a 24 budú čo najskôr otvorené, aby sme pomohli Srbsku na ich ceste smerom k EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, má slovo pani Tania Fajon na dve minúty. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o toto posledný rok, je pravda, že Srbsko um, dosiahlo veľké pok- veľký pokrok, otvorenie prvých dvoch kapitol, takisto aj normalizácia vzťahov s Kosovom. E, toto sú veľmi dôležité kroky a naozaj pokračujú v tejto ceste e, s obidve krajiny rozhodným krokom. Chceme takisto vyzvať aj to, aby kapitoly 23 a 24 boli čo najrychlejšie e, otvorené, pretože sú to rozhodujúce kapitoly pre reformu srbskej spoločnosti. Pokiaľ ide o naše skúsenosti, skúsenosti Slovenska, chcem povedať, že je potrebné ponechať si takéto tempo rokovaní Čiže, aby predčasné voľby nemali eh, vplyv na eh, pomalenie tohto eh, prístupového mm, tempa rokovaní, potrebujeme zabezpečiť pre Srbsku motivovaných expertov a takisto aj motivovať všetkých občanov Srbska, aby dosiahli svoj spoločný cieľ a to, aby dosiahli to, že Srbsko bude moderná spoločnosť, ekonomicky silná, krajina eh, a bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v rámci západov balkánskeho regiónu je potrebné odstrániť eh, egoizmus, pokiaľ ide o eh, ekonomické záujmy v rámci tejto krajiny. Ako novinárka pýtam sa, že či situácia v médiách, čiže tie nevhodné vyjadrenia ministra voči ženským novinárkam v Srbsku bolo naozaj vhodné, pretože to môže ešte priliať oheň, pardon, e, olej do ohňa. Takže trošku som znepokojená, pokiaľ ide o novinársky svet e, v Srbsku a ja by som chcela, aby Srbsko malo aj v tejto oblasti modernú budúcnosť, kde mladí Srbi nájdu svoje miesto a nie, aby masívne odchádzali z tejto krajiny. Je to veľmi dôležitá téma. Budeme sa snažiť venovať jej všetku našu pozornosť, pretože ak mladí stratia svoju nádej do budúcna, tak určite to nebude ten správny krok. Pani predsedajúca, ako spravodajca pre Čiernu horu som úzko spolupracovala s Davidom McAllisterom a blahoželám mu k jeho správe o Srbsku. Srbsko ešte momentálne ešte stále v takých prvých krokoch, ešte za len e, dokončilo proces screeningu v marci minulého roku, ale správa poukazuje na to, že došlo k pokroku v mnohých oblastiach, e, aký sú dôvody byť optimistickými z hľadiska schopnosti Srbska ísť po tejto ceste napriek rôznym tlakom, ktoré sú napríklad spôsobené utečeneckou krízou, ale keďže existujú lepšie vzťahy aj s Kosovom, situácia sa zlepšuje. Vzťahy Čiernej hory a Srbska sa rozvíjajú a tiež napríklad je tu aj policajná spolupráca, tiež e, je treba ďalej využiť aj inštitúcie v spoloch krajín proti e, v, nelegálnej migrácie a súhlasím aj s Davidom, že je potrebné čo najskôr obtvoriť kapitoly 23-24. Implementácia dohody z roku 2015 mala cieľ e, znižiť mobilné poplatky. Tiež to malo aj praktické dôsledky, že došlo k lepšeniu spolupráce s e, susednými krajinami. Tiež Belahrad by mohol e, pracovať viac e, na, 31, na kapitole číslo 31 v rámci spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky republiky. Srbsko je kľúčovým hráčom na Západnom Balkáne a podľa mňa ich prístupový proces do EÚ je podľa mňa veľmi dôležitým procesom v stabilizácii celého regiónu. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Vajgl na dve minúty, nech sa páči. Pani predsedníčka, pán komisár, pre mňa je to veľká radosť, že skupina ALDE podporuje Srbsko v jeho snahách, aby splnilo všetky stanovené ciele, aby dosiahlo všetky stanovené ciele na ceste vstupu do Európskej únie. Chcem poďakovať Davidovi Mekalistrovi za jeho spoluprácu, takisto aj tieňovým spravodajcom za ich prácu. Netreba však strácať zo zreteľa, že každá krajina ktorá by chcela eventuálne vstúpiť do EÚ, musí byť hodnotená na základe konkrétnych výsledkov, konkrétneho pokroku a takisto v rámci európskej perspektívy. Vychádzajme z tej perspektívy, že právny štát je základom pre každú krajinu, ktorá chce vstúpiť do Európskej únie. O, uvedomujeme si, že Srbsko urobilo veľký pokrok v tejto oblasti, pokiaľ ide o oblasť súdnictva. Avšak nemôžeme si nevšímať to, že politika je príliš prítomná v médiách a príliš zasahuje do mediálnej sféry. To je niečo, čo ohrozuje nezávislosť mediálnej sféry a preto je potrebné ešte viacej bojovať za nezávislosť médií v Srbska, aby eh, politické špičky, ktoré sú pri moci, eh, nemali tú možnosť zasahovať do ich práce, pretože toto nie je správne, vytvára to frustráciu a takisto aj taký pocit dominácie nad mediálnou sférou. Je potrebné, aby Srbsko sa pridalo k prioritám zahraničnej politiky Európskej únie, pretože nemá inú alternatívu. Chceme naozaj vyzvať pokrok Srbska v normalizácii vzťahov s Kosovom. Toto všetko je však Výsledkom práce na obidvoch eh, stranách je potrebné, aby táto práca bola inkluzívna a aby koncentrácia politickej moci nezasahovala do mediálnej sféry. Akceptujete modrú kartu zo strany pána Fronzuliku? Nech sa Vážený kolega, ja sa prihováram ako priateľ Srbska, ale chcel by som sa vás pýtať, či si nemyslíte, viete, že Srbsko potrebuje množstvo vylepšení v oblasti správ, slobod a bezpečnosti, respektíve práv menšín. A čo si myslíte o srbskej vláde, pretože niekedy má naozaj retoriku, ktorá je protieurópska. Myslíte si, že s tým treba niečo urobiť a niekedy sa snažia aj manipulovať verejnosť tejto otázke? Ďakujem. Ja som vo svojom vystúpení už uviedol, že Srbsko sa musí jasne vyjadriť eh, z hľadiska toho, kde chce byť v našej spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politike. A neviem, či je eh, produktívne a užitočné pre Srbsko aj pre integračný proces, ak eh, mierne alebo čiastočne koketujú s nejakými alternatívnymi, konkrétne v Moskve. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, má slovo Hadži Georgiu, Georgiu pán Prepašte, že som vás dobe, vaše meno dostatočne dobre nevyslovila. Balkánske krajiny e, v oblasti e, Západného Balkánu prekonali mnohé ťažkosti, hlavne v 90. rokoch, ako všetci vieme, majú za sebou celú radu vojnových krvavých konfliktov. Teraz sa snažia o to, aby vyriešili svoje problémy formou dialogu a spolupráce. Európska únia by ich mala podporiť v týchto ich snahách. Obzvlášť v prípade nadviazania dialogu medzi Belehradom a Prištinou pri hľadaní aj politického riešenia pre Kosovo nie je možné, aby Európska únia v tomto konkrétnom prípade podkopávala tieto úsilia o nadviazanie dialogu a vyriešenie problémov. Všetky dôvody vedú k tomu, že dialog je pozitívnou vecou a základom nadviazania kontaktov medzi Belhradom a Príšťanou. My chceme podporiť riešenie vstupu do Európskej únie mali by sme sa vyjadrovať v zahraničnej politike e, Srbska a mali by sme im poskytnúť taký model, ktorý by nemal e, ničivé dôsledky pre celú oblasť. Musíme podporovať Srbsko v tom, aby vyriešilo svoje problémy, ktorými, s ktorými je konfrontované v oblasti právneho štátu, v boji proti organizovanému zločinu a takisto aj pokiaľ ide o utečeneckú krízu, pretože s týmto bojuje krajina v posledných mesiacoch najmä. Ďalší rečník je pán Šoltes. Spoštovanie, hvala za besedo. Ďakujem. Dobrý deň všetkým. Chcel by som najprv poďakovať pánovi Mekalisterovi za jeho správu, za jeho vynikajúcu správu a takisto by som chcel poďakovať aj všetkým spravodajcom, ktorí mi pomáhali, ktorí pomáhali nám všetkým a pánovi Mekalisterovi za ich spoluprácu. Myslím, že je to veľmi dôležité, pretože pokrok, eh, ktorý má za sebou Srbsko, je naozaj veľmi značný. Všetky dôležité body boli splnené. Myslím, že je to naozaj značný pokrok, ktorý bol aj ohodnotený, ocenený tým, že sa otvorili prvé dva kapitoly prístupových rokovaní. Srbsko naďalej vedie rokovania tým istým tempom a tou istou dynamikou ako doteraz ale v každom prípade je veľmi dôležité, aby Srbsko zostalo a bolo veľmi dôležitým hráčom v rámci západobalkánskeho regiónu. Ak vzťahy v tomto štátu v súčasnosti sú dobré, všetko toto by bolo v prospech všetkých susedských vzťahov všetkých krajín v rámci tohto regiónu. Pán Mekalister zdôraznil, ako je veľmi dôležitá otázka právneho štátu. Určite to má dopad na všetko, na budovanie demokracie, na ľudské práva, na nezávislosť súdnictva, na eh, mnohé ďalšie sektory. Avšak eh, samozrejme je vždy možné ešte tieto zlepšenia podporiť a zlepšiť. Eh, mimovládne organizácie, spoločnosť musí byť čo najviac inkluzívna v procese rozhodovania, takisto aj v oblasti médií. Ni, ešte nie je situácia dotiahnutá do konca, takisto situácia novinárov, ako sme si vypočuli, nie je ešte úplne istá. Je potrebné zabezpečiť, aby novinári sa mohli vyjadrovať slobodne, možno aj takými myšlienkami, ktoré sa nepačia vláde a ďalším eh, správnym úradom. Je to veľmi dôležité takisto aj preto, že Srbsko zohráva teraz dôležitú úlohu v utečeneckej kríze a chcem poblahoželať Srbsku veľa šťastia v tejto naštartovanej eh, Ďakujem, eh, pani predsedajúca. Táto správa veľmi dobre zvýrazňuje tie najdôležitejšie body týkajúce sa nadchádzajúceho britského referenda o členstve v EÚ. Takisto treba povedať, že je je potrebné, aby e, sa prečo tomu, že Európska únia bude môcť e, naďalej pokračovať vo svojich neokolonialistických ambíciách. My sme svedkami, že politika, ktorú zastávajú niektoré krajiny, vrátane Nemecka, kladie na e, Srbsko obrovské nároky. Pani predsedajúca, neviem si predstaviť, ako môžete e, hovoriť, že sa rieši tá súčasná migračná e, kríza, keď vidíme, že ten hromadný e, prílev utečencov e, tú krízu ešte naďalej prehlbuje. Slobodný pohyb e, osôb hovorí o zlyhaní rokovaní s pánom Cameronom pretože naozaj nás nečaká lepšia budúcnosť a preto aj budúcnosť Británie v EÚ je ohrozená. Ďakujem. Ďalej, pán Šavarzer. Ďakujem pekne, drahí kolegovia. Srbsko chce do budúcnosti sa stať eh, súčasťou Európskej únie a keď ešte má pred sebou veľa eh, čo dohnať, hlavne v oblasti boja proti organizovanému zločinu. Ale prečo nepomôcť? Eh, zoberme si všetky tie uh, E, útoky na ortodoxné obyvateľstvo v Kosove. To sú mafiánske e, činy. Pokiaľ ide o e, zločiny, ktoré boli spáchané na srbskom obyvateľstve, tiež etnické čistky, všetky tie propagandistické útoky, ktoré slúžia len na to, aby sa zdôvodnili takéto činy, všetky tieto ideologické útoky eh, na eh, ľuďoch, o ktorých sa nehovorí. Eh, Kosovo je mafiánsky štát a my sa snažíme teraz vytvoriť Európu na základe mafiánskej siete tým, že bránime Srbsko. Naša politika rozširovania je hambou pre Európsku úniu. Namiesto toho, aby sme urobili z týchto všetkých krajín mosty medzi východom a západom, chcete urobiť niečo, čo môže byť absolútnym rozkolom, čo bude v službách USA. Vaša politika rozširovania je antieurópska. Vážení poslanci, to my hovoríme o správe o Srbsku. A ďalším rečníkom je pán Epideidos. Ďakujem, pani predsedajúca. Srbsko zaznamenalo veľký pokrok v snahe stať sa plnoprávnym členom EÚ. Toto je obzvlášť dôležité vzhľadom na to, aké náročné rozhodnutia bude musieť Srbsko urobiť aj v súvislosti so zosúladením jeho politiky s politikou z e, Európskej únie, čo sa týka aj vzťahov s Ruskom alebo existencie ľudí označených za vojnových zločincov v Srbsku a súvislí to aj s rôznymi výkladmi nedávnej histórie e, tieto veci sa musia diať e, paralelne s e, rokovaniami o vstupe a takisto s rokovaniami o štatúte Kosova. Eh, je potrebné, aby Srbsko eh, svoje eh, povinnosti plnilo, ale nemôže dopustiť, aby sa porušovali základy demokracie, a to aj vo vzťahu ku Kosovu. Máme, uplatňujeme dvojitý meter. Také krajiny ako Nemecko sú zodpovedné za tie problémy, ktorým je dnes EÚ vystavená. Dostali sme sa k záveru teraz kľúčových rečníkov, ktorí hovorili za jednotlivé skupiny. Najprv pán Preda bude hovoriť e, ako individuálny rečník. Pani predsednička, ja by som chcela poblahoželať pánovi Mekalisterovi, môjmu kolegovi, za tú správu ohľadom pokroku Srbsku na ceste európskej integrácie. Tento pokrok umožnil Srbsku, aby e, mohlo otvoriť dve prvé kapitoly prístupových rokovaní 14. decembra s Európskou úniou a ja to naozaj vítam. Je to eh, dôležitý mýžnik v ceste za európskou budúcnosťou tejto krajine. Chcem zdôrazniť v tomto kontexte aj Eh, situáciu rómskej menšiny v Srbsku. Pána Mekalistera má veľmi dôležitý odsek ohľadom ochrany menšín. Ja som k tomu predložil pár pozmeňujúcich návrhov a nie je to prvýkrát, čo spomíname otázku menšín, rumunskej menšiny v Srbsku. Toto sa musí stať realitou, či už prístup k školstvu, vzdelávaniu, či k eh, náboženskému, slobodnému náboženskému vierovýznaniu. Chcem povedať, že v Belehrade je niekoľko nejasností, ktoré je potrebné eliminovať. Myslím, že eh, premiér Vučič musí sa jasne rozhodnúť medzi eh, svojim vzťahom k Rusku referendum, ktoré naplánoval v rámci Srbska, by malo byť toho výsledkom a takisto aj na druhej strane medzi cestou do Európskej rodiny. Som veľmi šťastný, že môžem tu takisto privítať zastupcov rady, ktorí 15. februára obdržia žiadosť zo strany Bosny a dúfam, že táto bude pozitívne prijatá. Ďakujem. Keď sme do úvahy, že budete hovoriť aj neskôr, tak vám nemôžem poskytnúť e, hlas, ale ďalší rečník je pán Flechtenstein na dve minúty. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, pán e, McAllister, chcel by som vám ešte zablahoželať vašej správe aj z mojej strany. Eh, určite vidíme, že ešte treba veľmi veľa urobiť v Srbsku, avšak pokroky, ktoré boli dosiahnuté, tiež nemôžno prehliadať. A naozaj máme preto dôvod eh, poďakovať sa vláde, ale aj občanom za naozaj silného európskeho ducha ktorí preukázali vo svojej pomoci v otázke utečencov. V decembri 2015 sa boli otvorené prvé rokovacie kapitoly a v prípade 35 ide o pokrok v oblasti normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. A je správne, že táto kapitola ako jedna z, bola otvorená ako jedna z prvých, pretože pre úspešné členstvo Srbska v EU, ako aj členstvo z Kosova je nevyhnutné, aby vzťahy medzi týmito dvoma krajinami boli konštruktívne a mali zabezpečenú susedskú spoluprácu v rámci európskeho členstva. A Myslím si, že musí byť rovnako požadovať, a to už tu bolo spomenuté, aby sa čo najskôr začalo rokovať o kapitolách 23 a 24. Správne aj komisia od otvorenia týchto rokovaní s Čiernou horou argumentovala za to, aby táto kapitola bola prvá od otvorená ako prvá a ako posledná bola uzavretá. Posilnenie právneho štátu to prináša najväčšie zmeny pre každodenný život občanov, posilňuje demokraciu, umožňuje rýchle kroky aj v voľných oblastiach. Okrem toho tiež mm, nie je to jednoduché presadiť to zo dňa na deň. Úspašná reforma si vyžaduje, aby princíp právneho štátu uh, E, sa presadzoval, aby sa zabezpečila nezávislá justícia, e, zabezpečenie občianských slov. Toto sú veci, ktoré sú dlhodobého charakteru a preto je tu dôležité, aby komisia viedla veľmi podporujúcu politiku možno viac ako doteraz. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz pani Tomašič na minútu otvorena sú prvá poglavlja u pregovorima sa srbijom i to je napredak ali ne bismo se smjeli zavaravati da je došlo do nekih Ďakujem pekne. Prvé kapitole pri, už, prvé negociačné kapitoly už boli otvorené, ale nesmieme sa uh, nejako mm, oklamať eh, že už dochádza k nejakým veľkým reformám. Je tu stále ešte množstvo eh, otvorených otázok vo vzťahu Chorvátsku, množstvo nezvestných osôb a podobne. Eh, tiež eh, pokiaľ ide o navracanie majetku Chorvátov a kultúrneho, kultúrnych artefaktov. A No, členské štáty aj občania musia dôverovať svojim susedom a musia im dôverovať aj z hľadiska bezpečnosti. Ako môžete očakávať chorvátskych eh, občanov, že budú eh, veriť v spoločnú obranu v budúcich voľbách, ak komisia zatiaľ nebola schopná uznať eh, zdanie úcty obetiam posledných vojen. A nemôžete očakávať, že zostanú mimo diskusie bilaterálne otázky, pretože tieto musia byť vyriešené v rámci tohto procesu. Predsedajúca, pani Tomašič, akceptujete modrú kartu od pána Sániho? Áno. Pán Sáni, nech sa páči, môžete položiť otázku. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Pani Tomašič, Samozrejme, že máte slobodu kritizovať e, Srbsko a ani ja nie som až taký nadšený z prebiehajúcich reforiem v pridružených krajinách, ale proces rozširovania e, bol pozastavený pred 5 rokmi. Myslíte si, že to je aj preto, že sa proces integrácie Srbska spomalil práve preto? pán kolega Sáni, Chorvátsko neútočilo na Srbsko, a bolo to presne naopak. Keď zautočíte na krajinu a musíte uznať, že ste boli agresom a musíte robiť, e, čo treba. Srbsko by sa len e, odvracia ľavo tohto, od tohto problému. Čo urobíte s utečencami, s stovkami žien, ktoré boli znásilnené a stále neboli ešte predvedení pred sú páchatelia, že Srbsko alebo že Chorvátsko nemá teda právo na spravodlivosť. Teraz dám slovo Jakovčičovi. Máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Občania Srbska majú naozaj veľké očakávania z hľadiska začiatku rokovaní z EÚ a verím, že je to aj preto, že je, je, to, je to dobré, že sa tieto rokovania začali a myslím si, že je dobré, že európska integrácia e, Srbska sa začala. Verím, že aj pokrok, ktorý sa dosiahne, bude e, uznaný. Verím, že aj Srbsko, ktoré zohráva, zohráva veľkú úlohu v migračnej kríze, je to treba uznať a treba im pomôcť, pretože vieme, že migračná kríza vonkoncom ešte nie je za nami. A určite je veľmi dôležité, aby Srbsko uznalo aj práva menšín, nielen chorvátskej, ale aj rumunskej a iných menšín, osobitne Sančaku. A takisto otázka eh, autonómneho eh, postavenia vojvodiny, ďalšia otázka, ďalšia otázka eh, nezávislosti súdnictva a sloboda tlače. Toto všetko sú veci, ktoré pomôžu ďalšej demokratizácii Srbská predsedajúca. Ďakujem pekne. Hlasíte sa do Catch aj? Nechce modrú kartu? Chcete? Nuž, e, neviem, či vám môžem dať slovo, pretože sú viacerí poslanci, ktorí by sa chceli prihlásiť do spontánnej rozpravy. Ja vám tým pádom nemôžem dať slovo. Dúfam, že to pochopíte. Teraz pán Mezarič je ďalší. Vážení kolegovia, Myslím si, že my máme veľa dôvodov a silných dôvodov na podporu procesu pristupovania Srbska. Súhlasím s tým, že Srbsko už urobilo významný pokrok na tejto ceste a chcel by som takisto zablahoželať spravodajcovi za veľmi vyváženú správu. Ako priateľ Srbska by som však chcel otvoriť jednu otázku, na ktorú už upozornil Charles Tenok a to, že skôr alebo neskôr kapitola 30 alebo 31 bude otvorená. Ja ako historik plne chápem, že národy majú medzi veľmocami tradičných partnerov, priateľov. Je to kľúčová vec, pretože pristupujúci člen bude musieť prispieť k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Možno, že e, sa e, niektoré sily snažia túto politiku podriť, ale chcel by som povedať, že to tie isté sily, ktoré sú proti rozširovaniu. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Ferran, minúta a pol. Merci. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem, drahí kolegovia. Práve som sa vrátil z Bosny, Srbska a Chorvátska z misie. Musím vám povedať, že Srbsko je veľkým národom. Národ, ktorý nie je podriadený nikomu. Je to veľký európsky národ. Srbskí predstavitelia majú radi Európu, ale nie Európsku úniu. Chcú Európu, ale nechcú Európu islamského radikalizmu, taký ako sa nachádza v Bosne alebo v niektorých ďalších kútoch. E, chcú Európu, ktorá by rešpektovala tak entity ako aj národy proti separatistickým e, snahám, ako je to napríklad vo Vojvedine. Chcú Európu, ale nechcú na to chcú európsku integráciu, ale Srby zároveň sa nechcú stať e, novým Kosovom.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 Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, pán minister. Chcel by som zablažovať pánovi Mekalisterovi za správu a jeho prístup, ktorý je objektívny a zároveň vyvážený. Ehm, ďakujem komisárovi Hanovi za to, že usmerňoval Srbsko smerom k roko, pri rokovaniach a podporoval to, aby aj holandské predsedníctvo pokračovalo na tejto ceste. Srbsko v minulom roku otvorilo prvé kapitoly, čo znamená veľmi veľa a boli e, tým pádom um, otvorené veľké nádeje voči tejto krajine. Dúfam, že tento proces bude naďalej pokračovať. Srbsko v mnohých oblastiach urobilo významný pokrok. To treba uznať. Zároveň je však jasné, že krajina potrebuje posilňovať svoje demokratické inštitúcie, právny štát, nezávislosť súdnictva, ako aj aktivity v rámci regionálnej spolupráce, vrátanie dialogu s Kosovom. Napriek dramatickej situácii v celom tomto regióne, Srbsko ako krajina, ktorá rokuje o vstupe do EÚ, potrebuje e, slobodné a nezávislé médiá, ktoré nie sú vystavené politickým tlakom. Srbsko je dôležitým partnerom v regióne, na ktorého by sme sa mali spoliehať. Migračná kríza ukázala, že Srbsko je na rovnakej lodi ako EÚ, a to v mnohých ohľadoch. Dúfam, že tento postoj bude prevažovať aj v ďalších oblastiach našej zahraničnej politiky v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. A ďalší rečník, pán Howitt. Ďakujem. Ja sa e, pridávam tým, ktorí uvítali otvorenie prvých kapitol, vrátanie kapitoly 35 o normalizácii vzťahov s Kosovom. E, takisto je dôležité, aby boli otvorené kapitoly e, to, že 23 a 24 a podporujem komisára Hana. V Srbsku, ako aj v ďalších krajinách na, Balkón, na Balkáne, je veľmi dôležitá otázka ochrany ľudských práv. Toto je meradlo kvality demokracie v týchto krajinách. Ľudské práva sú v týchto krajinách vrátane Srbska ohrozené. V roku 2005 15 bolo eh, zatknutých 35 novinárov a boli ohrozené také slobody, ako je sloboda médií, pretože novinári boli označení za zahraničných špionov. A je to aj ďalší problém. Je potrebné, aby sme eh, sa zamerali aj na otázku spoločných vojenských cvičení Srbska s Ruskom. My eh, potrebujeme solidaritu kapacitu Srbska aj v oblasti bezpečnosti, ale e, je e, treba, aby sme v tomto smere aj e, postupovali, pokiaľ ide o pomoc Srbsku v rámci zvereneckých finančných prostriedkov v súvislosti s, finan- s utečenskou krízou. Ďalší rečník, Monika Makovej. Ja takisto som za integráciu Srbska do Európskej únie, ale v prospech e, srbských obyvateľov, nie v prospech politických špičiek. Novinári sú zastrešovaní v Srbsku, sú ohrozovaní, dokonca aj zažívajú fyzické útoky. Toto je potrebné, aby skončilo, pretože demokracia bez slobody e, tlače neexistuje. Je potrebné, aby Srbsko prijalo takisto akčný plán eh, pre presadzovanie demokracie v rámci eh, súdnictva. Eh, ak nebudú jasné vyšetrovanie, ak nebude na záver vyšetrovaní jasné odsúdenie oligarchov či ďalších zbohatlíkov, tak nič nebude potom dôveryhodné na pokroku Srbska. Je potrebné podporovať eh, tento pokrok, ale Srbsko musí trošku revidovať aj svoju, eh, svoje stanovisko, svoju pozíciu v rámci zahraničnej politiky, v rámci vzťahov s Ruskom a jasne sa obratiť na západ. Eh, pán Deli. Ďakujem, pani predsedajúca. David McAllister E, takisto poukázal na veľmi dôležité otázky, ktoré súvisia s e, tým, čo musí Srbsko urobiť na ceste k integrácii. Pokrok sa už dosiahol, boli, e, istý pokrok sa dosiahol, boli otvorené dôležité kapitoly a Srbsko už je spolupracuje s Európou v súvislosti s migračnou krízou, ale EÚ nie vždy jednoznačne dávalo najavo, čo sa očakáva od Srbska. Srbsko musí ešte veľmi veľa urobiť, pokiaľ chce chce dobehnúť zvyšok Európy. Týka sa to posilnenia demokracie, ochrany menšín, ľudských práv a predovšetkým vzhľadom na to, že rada bude v nadchádzajúcich mesiacoch veľmi starostlivo sledovať pokrok dosiahnutý v týchto oblastiach aj v súvislosti s otvorením kapitol 23 a 24. Ehm, v súčasnosti akčné plány obsahujú mnohé e, nádejné e, legislatívne legislatívne iniciatívy, ale my vieme, že dôležitá je realizácia. A je to dôležité aj pre srbských občanov, pretože títo očakávajú, že sa v krajine posilní právny štát a týka sa to aj maďarskej menšiny, ktorá potrebuje e, ochranu svojich plnoprávnych, e, svojich plných práv. Ďakujem. Pán Tang. Ďakujem. E, som rád, že sme si mohli vypočuť e, to, že Srbsko je odhodlané e, postupovať ďalej na ceste k európskej integrácii, plniť svoje záväzky. Záväzok európskej integrácie už prináša svoje ovocie, pretože v decembri boli otvorené rokovania, čo je dobrý signál a je potrebe, a Srbsko už urobilo isté kroky vedúce k normalizácii vzťahov s Kosovom, čo nás teší. Zároveň otvorenie e, kapitol to ešte neznamená, že budú aj zatvorené. Je na to potrebné ešte veľmi veľa urobiť. Tu by som chcel zdôrazniť dve veci. Minulý rok v septembri som bol v Belehrade a bol tam celý kordón policajt svetom, ale to, bola, to bol pochod na e, ochranu práv osôb LGBT, ale postavenie týchto osôb v Srbsku je ešte stále veľmi krehké. Ďalšia vec. E, Sloboda médií má zásadný význam pre každú demokraciu. E, Takisto nie je ešte dostatočne zaručená a svedčí o tom aj Human Rights Report, pretože pracovníci médií sú v Srbsku vystavení mnohým útokom. Ďakujem pánovi McAllisterovi za vyváženú správu a chcel by som zdôrazniť, že dúfam, že budú čoskoro otvorené aj kapitoly 33 a 34. Ale k tomu ešte treba veľa urobiť. Ďakujem. Pán Plenkovič, minúta 30. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, eh, pani predsedajca, ja by som chcel poďakovať pánovi Megalisterovi za naozaj veľmi dobrú správu a ďalšiu dobrú správu o pokroku Srbská správu, ktorá obsahuje konstruktívne um, informácie, takisto aj zohľadnili naše pozmeňujúce návrhy. Um, tak isto sme radi, že sa od podporila e, kapitola o finančnej kontrole aj o otázka zlepšenia vzťahu s Kosovom. Srbsko teraz musí reformovať súdnictvo a základné práva a taktiež e, kapitolu o bezpečnosti. Som osobitne rád, že správa zdôrazňuje aj udrž, aj slobodu médií ako podmienku pre um, pristúpenie Srbska do EÚ. A správa takisto správne poukazuje na potrebu e, ochranu práv menšín v súlade s medzinárodnými a bilaterálnymi dohodami. My potrebujeme adekvátne zastúpenie menšín a musíme zabezpečiť aj možnosť e, menšín vystúpiť v médiách a musíme ich zabezpečiť aj vo vzdelávaní. Preto je trošku varujúce, že e, boli niektoré médiá v iných jazykoch e, zrušené. Ďalšia otázka súvisí s vyšetrovaní zbojnových zločinov a spolupracovať s Medzinárodným súdnym tribunálom a tiež musíme vyriešiť otázku vojnových zločinov Sančaj a myslím si, že to musí, k tomu sa musí viesť dialog medzi členskými štátmi. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Pavel na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv by som chcel poďakovať pánovi Mekalisterovi za jeho správu ako Mm, predsedanie v hormálneho delegácie pre priateľov eh, eh, Srbska chcem eh, zdôrazniť viaceré ocaky, ktoré sú veľmi dôležité. Posledný sa týka normalizácie vzťahov s Kosovom. Toto je veľmi dôležitá záležitosť a Srbsko, pokiaľ ide o integračný proces, tým splnilo veľmi dôležitý cieľ. Pokiaľ ide o utečeneckú krízu, ak porovnáme prístup Srbska s ostatnými členskými štátmi Európskej únie. Je to veľmi pozitívne. Avšak Srbsko musí zintenzívniť eh, svoje snahy, hlavne pokiaľ ide o ochranu menšiny a takisto o ich rovnoprávne zaobchádzanie a takisto aj o slobodu prejavu tlače integ- proces integrácie do Európskej únie, tam je potrebné zabezpečiť e, obetých, neustálu politickú vôľu. A preto je potrebné, aby aj európske inštitúcie dokázali svoju vôľu podporiť Srbsku, Srbsko na tejto ceste e, v do Európskej únie, aby Srbsko zabezpečilo splnenie všetkých e, cieľov, aby nám poskytlo svoje výsledky. Ďakujem pekne. A teraz pán Peter. Minúta. Ďakujem pekne. Drahí kolegovia, pán komisár, pani predsednička, chcem vyzvať eh, veľký pokrok Srbska, ktorý odráža sa takisto aj v správe pána kolegu Mekalistra. Je to začiatok rokovaní, toto je veľký krok vpred. Dokazuje to, že Srbsko dodržalo svoje záväzky. Dúfam, že Srbsko aj po predčasných voľbách bude naďalej dodržiavať tieto záväzky, túto líniu, ktoré si, ktorú si stanovilo stať sa členským štátom Európskej únie. Dúfam, že toto bude platiť eh, takisto aj pre dobré vzťahy s Kosovom. Nebudem zachádzať do detajlov, nebudem diskutovať s tými, ktorí kritizujú Srbsko, ale chcem vyjadriť svoje presvedčenie o tom, že otvorenie kapitoly 23 začne už čoskoro, pretože tam sú najzasadnejšie veci. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Piculaj na minútu. <laughs> ja by som chcel zablahoželať pánovi McAllisterovi k vynikajúcej správe o situácii a pokroku v Srbsku. Niektoré z výsledkov sú zlepšenia v právnej oblasti, to znamená v dobrej implementácii ehm, ehm, misií a európskej integrácie. E, takisto tu bola aj správa z minulého roku, e, ktorá poukazuje na to, že Srbsko má ešte pred sebou veľa práce. Sloboda médií, boj proti korupcii, právny štát, účasť opozície v demokratickom procese, rešpektovanie ľudských práv a práv menšín. Toto všetko sú súčasťou to reforiem, ktoré, oblasti, na ktorých musí Srbsko pracovať. Otvorenie negociačných kapitol e, je, predstavuje pozitívny um, signál k rýchlej transformácii viacerých oblastí v krajine. Ako správa zdôrazňuje, Srbsko musí zlepšiť vzťahy s susedmi a tiež e, vyriešiť bilaterálne otázky, ako napríklad otázka e, hraníc, e, vyriešenie otázky vojnových zločincov a podobne. Ďakujem teraz pán Tökeš na jednu minútu. Čak üdvözölni lehet, hogy egy nehéz év môžem len privítať, že po dlhom eh, zložitom roku minulý rok, v decembri, eh, sa začali, sa otvorili rokovania, ale aby sa dosiahol skutočný pokrok, je dôležité, aby počas roku 2016 sa otvorili kapitole 23 a 24. A preto musím naozaj Srbsko priniesť skutočné výsledky, viditeľné výsledky v právach menšín a aj ľudských právach v právnom štáte. E, je typické, že väčšina pozvoňujúcich návrhov k, do správy pána Mekalistera sa týka práve práv menšín. V minulosti bola EÚ príliš e, Um, málo náročná voči niektorým krajinám vo vzťahu k um, národnostným menšinám a takúto istú chybu nesmieme urobiť vo vzťahu k Srbsku ako etnický Maďar z Rumunska. Ja vždy budem bojovať za práva uh, rumunskej menšiny v Srbsku a mám vysoké očakávania, pokiaľ ide o uh, to, ako bude Srbsko nakladať s právami menšín. Toto je základná podmienka, aby sa mohla krajina stať členom EÚ. Predsedajúca, ďakujem pekne, pán Tökeš. Teraz pán Ludvíkson má slovo na jednu minútu keď e, by, bolo by dobre, keby sa Srbsko stalo čo novým členom EÚ, preto je veľmi dôležité, aby my sme e, hovorili jedným hlasom a vyslali rovnaké posolstvo, keď chceme, aby Srbsko sa stalo naozaj stabilným partnerom. Preto aj vítam uznesenie Európskeho parlamentu, e, aby sa naozaj presadila táto ambiciozná agenda, ktorú musíme podporiť. Mm, veríme, že krajina bude naďalej presadzovať reformy. Takisto je veľmi dôležité, aby sme naďalej pokračovali v podpore Srbska. Presadil sa právny štát, sloboda e, médií, ľudské práva. To sú najdôležitejšie kritéria a toto sú veci, na ktoré sa ešte treba, ktoré ešte treba veľmi veľa pracovať, ale zároveň sú to oblasti, ktoré sú rozhodujúce pre vstup krajiny do EÚ. Preto musíme zabezpečiť príslušnú potre- pomoc krajine, aby naozaj mohla splniť tieto úlohy pretože určite, keď sa k nám priblíži Srbsko, môžeme veľa získať, ale veľa môžeme prehrať, keď sa nám to nepodarí. Ďakujem teraz pán Kovačev, nasleduje. Pokiaľ ide o európsku integráciu Srbska, to by malo zabezpečiť mier a prosperitu nielen pre Srbsko, ale pre celý región. A s týmto cieľom však musia prekonať eh, E, množstvo e, rozdielov a množstvo problémov, ktoré sú v regióne. Je tam množstvo etnických skupín, aj ktoré žijú e, v Srbsku, Maďari, Bulgári a tak ďalej. A tieto menšiny musia spoločne žiť v miery. A za prítomnosti srbského ministra pre európske otázky by som chcel vyjadriť požiadavku o Srbsku, aby, e, na, aby zmenila súčasný názov Dimitrovgradu na Carivrod, e, pôvodný názov mesta. A tiež by som chcel, aby táto menšina mala právo študovať e, predmety vo svojom rodnom jazyku, teda materinskom jazyku po bulharsky. A potom verím, že sa podarí Srbsku vstúpiť aj do EÚ. E, máte tú kartu pána Džambackého, akceptujete ju? Pán Džambacký, máte slovo. E, ja som sa prihlásil, pán kolega Vážený pán kolega Kovačev, ja súhlasím s vami, pokiaľ ide o starý brod. Ehm, chcel by som sa vás spýtať jednu vec. Ehm, prvou úlohou Srbska by malo byť zabezpečiť práva bulharskej národnej, národnostnej menšine aby prestalo zasahovať do ich každodenného života a tiež zaručiť práva boharskej komunite v Srbsku. Ja si myslím, že to je jedna z podmienok pre vstup Srbska do EÚ. Určite, hovorí odpoveda, E, rečník Srbsko má jedno z možno najlepších zákonov, pokiaľ ide o e, menšiny, avšak e, implementácie trošku zaostáva. V niektorých oblastiach sa zdá, že ako by sa vracali späť k praxi minuloročných období, v minulých období. sú tu aj určité náznaky, že dochádza k určitému stíhaniu zo stranu policie, len pretože niekto je z inej menšiny. Ako napríklad bulharskej, bulharská menšina v Starým Brode. Predsedajúce, ďakujem pekne. Modrá otázka je však na položenie otázky, nie na vyjadrenie nejakých e, vyjadrení, ale položiť otázku, na ktorú sa dá zodpovedať. E, ale pán Post má právo, e, teraz má pani slovo pani Post, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsedajúca. V rokovaniach medzi EÚ a Srbskom sú to ľudské práva, ktoré tvoria najdôležitejšiu oblasť a tie budú rozhodovať o tom, aké úspešné, um, úspešne bude Srbsko pri plnení ostatných cieľov. Je tu ešte množstvo ďalších víziev, ktoré sa týkajú diskriminačnej legislatívy, osobitne pokiaľ ide o ochranu osôb LGBTI. Občianská um, spoločnosť v súčasnosti robí veľmi dobrú prácu a je veľmi dôležitá dôležité, aby im bola poskytnutá podpora po e, všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú hlavne ľudských práv na báze princípov demokracie. Počas e, rokovania e, AFET Droha, teda konkrétne počas ich delegácie v Srbsku, ja som položila túto otázku, ktorá súvisí s zvyšovaním sa násilí, násilia. Um, premiér mi povedal, že Srbsko musí zlepšiť svoju legislatívu, aby lepšie mohli e, chrániť ženy, ktoré sú obeťami, obeťou e, domáceho násilia. Nemali by sme zabúdať, že to je taktiež dôležitý aspekt e, bezpečnostného, bezpečnostnej otázky. Takže taktiež tu máme ďalší dôležitý aspekt, to je tzv. anticiganizmus. Rečník je prerušený. Rečnička prerušená. Je tu modrá karta od pána Buona. Bonano. Pán Bonano. Nie, nepríjmate. A ďalším rečníkom je pán Poche na minútu. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, e, s, e, pokiaľ ide o vyjednávací proces vstupu Srbska do EÚ, ja som veľmi rád, že rokovania začali číslo, kapitolou číslo 35, ktoré sa venujú týmto vzťahom. Minulý týždeň prebiehalo v Bruseli rokovanie medzi komisárkou Mogherini a predsedami vlád Srbska a Kosova a my sme o tomto rokovaní ani neboli riadne informovaní. Malo sa to týkať implementácie dohovoru o posilnení štatútu municipalít na severe Kosova. Túto dohodu pozastavil Kosovský súd a je medzi kosovskými obyvateľmi veľmi e, nepopulárna. Došlo už k nejakému oblok- odblokovaniu e, tejto e, záležitosti a akú úlohu bude v tejto implementácii zohrávať EÚ? Ďakujem. Pán Poche, príjmate modrú kartu od pána Bonanna? Nie. Bohužiaľ, opäť nie. Takže zoznam rečníkov bol vyčerpaný a teraz začneme spontánnou rozpravou. Ako prvá pani Petýr. Vážená pani eh, predsedajúca, E, pokračovanie tohto projektu ohľadne normalizácie vzťahov s juhovýchodnou Európou, to sa týka všetkých zúčastnených aj EÚ. Ja som nespokojná s pokrokom Srbska a s nedostatkom ochrany práv e, národnostných menšín a napríklad maďarskej menšiny. E, jednoducho tieto programy podpory týchto menšín boli zastavené. Na nie, nie je tam rep, vôbec zastúpená ani e, chorvátska menšina, nie sú školy a takisto boli porušené právne aky Európskej únie. Ja osobne sa nazdávam, že e, e, Srbsko by si zaslúžilo taký malý tribunál pre ľudské práva. E, Srby opätovne vypoču, e, e, skúmajú úlohu režimu E, Michajloviča počas druhej svetovej vojny a my by sme mali vyslať veľmi jasné posolstvo v tom zmysle, že Srbsko musí rešpektovať princípy Európskej únie, lebo len tak bude môcť e, pokračovať v prístupových rokovaniach a v dobrých vzťahoch so susedmi. Ďakujem teraz pán Marias. Ďakujem. Európska únia a najmä Nemecko, Rakúsko E, s zahraničnou politikou, ktorú viedli v 90. rokoch, sú spolu zodpovední za rozpad Juhoslávie po vojne, za bombardovanie, ktoré e, malo za cieľ Srbsko. Srbsko stratilo veľkú časť územia, e, Srby stratili prístup k moru a takisto aj ku kolíske svojej civilizácie, ku Kosovu. Takže niektoré infraštruktúry, ktoré boli tiež e, zrušené, a zničené. Teraz je tam obdobie nestability, neistoty a Európska únia sa teraz dožaduje, aby Srbsko e, sa dalo čo najskôr do súladu s európskymi normami. E, napríklad uznanie Kosova zo strany Belehradu bude mať určite dopad na nacionalizmus a my teda po, e, my by sme mali podporovať e, zbližovanie a mali by sme podporovať to, aby ortodoxné Srbsko sa do Európskej únie dostalo. Vážený pán komisár, pán minister, e, ja by som chcel vyjadriť svoj súhlas so všetkým, čo tu oznelo ohľadne E, smerovania Srbska do EÚ, lebo to bude znamenať demokratizáciu tejto krajiny a jej spoločnosti. To je dôležité pre celý západný Balkán. Ale chcem upozorniť na istú kontroverziu, ktorá sa týka privatizácií médií e, a výsledkom je koncentrácia médií, ktorá je nebezpečná pre slobodu. E, zmizli mnohé médiá v minoritných jazykoch. Prečo sloboda médií? a právo menšín, najmä e, pokiaľ ide o právo menšín byť informovaný v rodnom jazyku, veď to sú základné práva a preto vyzývam Európsku komisiu, Európsky parlament, aby veľmi zblízka sledovali tento proces privatizácie médií, najmä e, pokiaľ ide o minoritné jazyky. Ďakujem pani Lunáček. Ďakujem za slovo, vážený komisár, kolegovia. som sa prihlásiť ako spravodajkyňa pre Kosovo. O tom budeme hovoriť v nadväznosti na tento bod. A chcem oceniť spoluprácu s pánom McAllistrom a taktiež e, pokrok, ktorý bol zaznamenaný v Srbsku za posledných pár mesiacov v rôznych oblastiach, napríklad čo týka boja proti korupcii, to je veľmi dôležitá téma. A taktiež podporujem e, otvorenie ďalších dvoch kapitol rokovania z EÚ, pretože chcem, aby Srbsko, rovnako ako Kosovo, sa stali v budúcnosti členmi EÚ, avšak chcem hovoriť o dvoch veciach, ktoré vo mne vyvolávajú obavy ako v európskej občanke. Poprvé, v rámci dialogu medzi Srbskom a Kosovom, tam je treba rešpektovať princíp dobrých susedských vzťahov. To znamená, že by Srbsko malo podporovať úsilie Kosova o vstup do OSN alebo do organizácií UF ako UEFA alebo FIFA a podobne a neblokovať tento prístup, pretože toto je v podstate súčasť e, princípov v rámci e, medzinárodného spoločenstva, ktoré spolupracuje. A taktiež tu máme kritických novinárov, ktorí by nemali byť utlačaní, pretože to je taktiež súčasťou demokracie. Ďakujem, pán Castaldo. Ďakujem, pani predsedajúca správa. Pána Mekalisona je veľmi dôležitá a e, myslím si, že závery môžeme zdieľať všetci. E, súdny a právny systém ešte stále nedozrel, chýbajú tam mnohé dôležité veci, je tam e, veľmi silná korupcia, diskriminácia niektorých zraniteľných kategórií, ako sú jazykové menšiny a LG, e, LGBTI. Je dôležité, aby e, Srbsko e, participovalo na procese zbližovania. Takisto aj nacionalistická retorika je veľmi militaristická. Rovnako, čo je veľmi vážne, to sú vzťahy s Ruskom a to je považované za niečo zlé, namiesto toho, aby sme to využili ako možný most, ktorý môže uľahčiť naše vzťahy s Ruskom. Naša politika vyzerá naozaj nezrozumiteľne, lebo na jednej strane chceme ľudí e, zbližovať a na druhej strane renegociujeme dohodu o Nord Stream. Využíme túto príležitosť. Ďakujem, pán Balcov. Ďakujem. Čo sa týka správy o Srbsku, chcel by som tu hovoriť o pozícii národných menšín. Národná rada ešte nebola zmenená podľa požiadaviek ústavného súdu. Mali na to čas do konca roku 2014 a my by sme chceli vyzvať k schváleniu tohto zákona. Národná rada stratila veľa právomocí a má stiažené fungovanie. Média boli zmenené a menšinové jazyky už nie sú súčasťou plánu. Nuž, v správe žiadame srbskú vládu, aby implementovala medzinárodné dohovory, ale nie, nestačí ich len žiadať. Medzinárodné dohovory musia byť implementované. Mus, mali by sme to tam silnejšie naformulovať, keď ich vyzývame k tomuto. Ďakujem. Ďalej pani Šujca. Ďakujem pána McAllister za túto vynikajúcu správu, e, ktorá skutočne E, sa dotkla všetkých tém, o ktorých tu debatujeme a zobrala do úvahy obrovské množstvo pozmenujúcich návrhov, ktoré sme navrhli. Ale napriek tomu si dovolím zopakovať niektoré detaily, ktoré sa už vyskytli v predchádzajúcej správe. Chcela by som zdôrazniť harmonizáciu medzi zahraničnou politikou Srbska so zahraničnou politikou EÚ, najmä pokiaľ ide o vzťahy Srbska s Ruskom, a rovnako aj vzťahy Srbska s Bosnou a Hercegovinou. Prezident Vučič podporil e, referendum a to je neakceptovateľné. A ďalej situácia menšín a ich účasť v parlamente. Ďalej je to otázka vojvodiny, rešpektovanie rozličných kultúr a osud e, zmiznutých ľudí na tom trvám, ale chcem e, zároveň spravodajcovi za jeho správu poďakovať a ja dúfam, že tieto otázky budeme môcť bilaterálne vyriešiť. Ďakujem ďalej, pán Šogor. Ďakujem. Myslím si, že dôvod, ktoré urýchlili e, dôvody, ktoré urýchlili integráciu alebo cestu do EÚ, tak si myslím, že tie sú dobré, pozitívne, avšak v rámci rokovaní by sme mali vytvoriť dlhodobý mechanizmus, ktorý eh, dá nezvratné práva regiónu Vojvodina, posilní právomoci Národnej rady a taktiež, aby sa tam riešili práva organizácií národných menšín. Nuž, toto je dôležité, pretože tu vidíme, že v niektorých krajinách, ako aj v Rumunsku, aj na Slovensku, trochu to hapruje s, me- s právami menšín, a predovšetkým teda po vstupe do EÚ. A zákon o menšinách, ktorý bol prijatý vládou, ešte nebol implementovaný a EÚ si to nedokáže vynútiť. Ďakujeme. A na záver pán Bogovič. Chcem pogratulovať kolegovi McAllisterovi k tejto veľmi pozbudivej správe. Srbsko zaznamenalo významný pokrok 14. decembra 2015. Otvorili 34. 35. kapitolu a osvedčili sa ako stabilný partner pri riešení krízy a toto je dôležité, pretože pohyb utečencov je taký, že tento tok prechádza územím Srbska, takže je potrebné zaručiť dobrú budúcnosť aj mladej generácii a Európska únia by mala Srbsku pomôcť eh, s implementáciou ekonomických reforiem a taktiež pri vylepšovaní infraštruktúry. Sú tu ďalšie kapitoly 24-25, ktoré sa týkajú e, právnych reforiem. Mali sme v týchto oblastiach problémy, avšak demokratizácia srbskej spoločnosti je potrebná, aby to vydlažilo cestu k úspešnému Srbsku. Želám Srbsku, Srbsku všetko najlepšie. Takže ďakujem, toto je koniec spontánnej rozpravy a ďalej bude hovoriť komisár Hán. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám za túto zaujímavú debatu, ktorá odzrkadľuje dôležitosť rozširovacieho procesu ako kľúčového stabilizačného prvku v tomto regióne Myslím si, že sú tu určité citlivé bilaterálne otázky, ktoré musíme riešiť, aby sme prekonali minulosť. Zároveň, ako som povedal v úvod, na úvod, musíme zaručiť, že toto nenaruší e, vstupný proces. Ide tu taktiež o postupné zosúľadovanie s európskou zahraničnou politikou a čo sa týka spoločných vojenských cvičení s Ruskom, toto nevysiela ten správny signál zo strany Srbska. A taktiež tu máme medzinárodné normy, ktoré sú veľmi dôležité v rámci nášho vzťahu so Srbskom. Taktiež budeme dbať na implementáciu krokov, ktoré Srbsko stanovilo vo svojom akčnom pláne v súvislosti s kapitolou 23. Napríklad tu máme rovnaké zaobchádzanie s podozrivými osobami, primeranosť súdnych trestov, ochrana obeti. Taktiež som si zapísal, čo ste hovorili o národných menšinách. Toto je veľmi dôležité. V Srbsku právny rámec je už platný a my musíme zaručiť riadnu implementáciu ďalších krokov, predovšetkým čo sa týka vzdelávania, používania menšinových jazykov, prístup k rôznym náboženským e, službám. Musia byť prosto dodržiavané práva menšin a taktiež Srbsko sa musí zaviazať k implementácii princípov E, ktoré boli stanovené v rámci akčného plánu v súvislosti s e, presadením právneho štátu. Ďakujem za túto diskusiu, ďakujem, že ste všetci do nej prispeli. Ďakujem. Pán komisár, a teraz dostane slovo minister Kunders. Ďakujem. Rád by som taktiež vyjadril svoju vďaku za túto správu a za veľké nasadenie spravodajcu pána McAllistra, Ja si myslím, že toto bola veľmi užitočná diskusia. Srbsko má pred sebou jasnú cestu k vstupu do EÚ. Máme tam e, v hlavné oblasti, ako sú princípy právneho štátu, normalizácia vzťahov s Kosovom. Pán McAllister hovorí o tom, že je treba zahájiť kapitoly 23-24 a ja za seba môžem povedať, že v súlade s týmto novým prístupom pravidlá alebo ustanovenia v kapitolách 23 a 24 budú čoskoro riešené. Musíme to samozrejme ešte prediskutovať na rade. Je to potrebné, vy už tu na tom intenzívne pracujete. Niektoré členské štáty by tu chceli vidieť dotočný pokrok, čo sa týka menšín. Myslím si, že máme akčný plán ktorý teraz predstavuje srbská vláda v Bruseli, určite bude obsahovať tento aspekt. Taktiež chcem povedať, že je dôležité naďalej riešiť bilaterálne problémy, ako bolo povedané v posledných záveroch rady ohľadom Srbska. E, Rada vyzýva Srbsko, aby zintenzívnil reformné procesy, Mnohí z vás ste taktiež dnes hovorili o týchto záležitostiach. Máme tam boj proti organizované zločinu, korupcii, nezávislé súdnictvo a tak ďalej. A ďalej, o čom ste hovorili, aj to dôležité, to je, že treba, aby sa zaručilo rešpektovanie základných práv, predovšetkým tých najzraniteľnejších menšín, ako napríklad Rómov, a taktiež je treba implementovať legislatívu v oblasti ochrany menšín, či už sú to sexuálne menšiny. Taktiež je treba zlepšiť investičné prostredie. Niektorí ste hovorili o zhoršujúcich sa podmienkach e, v súvislosti s slobodou vyjadrovania. Myslím si, že tam naďalej sa zaznamenáva pokrok. A ako podal aj pán komisár, je treba riešiť taktiež otázku vojnových zločinov. Srbsko musí naďalej aktívne pracovať na normalizácii svojich vzťahov. S, s Kosovom tam už zaznamenali významný pokrok. Myslím si, že e, sú skutočne veľmi konštruktívni. K tomu sa ešte dostaneme v rámci diskusie o Kosove ešte dnes po obede. No a čo sa týka zahraničnej politiky, Európska únia sleduje zosúladenie E, zahraničnej politiky kandidátskych krajín s našou zahraničnou politikou a taktiež e, čo sa týka vzťahov s Ruskom. E, zatiaľ sú tieto politiky zharmonizované na úrovni 65 Srbsko musí naďalej harmonizovať svoje stanoviska v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky s našimi stanoviskami. Máme tu kapitolu 31, ktorá je v tejto súvislosti dôležité. Ako vieme, tak Srbsko sa nepripojilo k sankciám EÚ pre Rusko. A taktiež e, sú, e, teda predsedajú OBSE v, roku, e, v tomto roku, tak uvidíme, aký, ako to bude postupovať ďalej. Taktiež chcem povedať, že tu máme kapitoly 23-24 o týchto budeme rokovať. Toto bolo aj hlavné posolstvo spravodajcu, tak takto budeme postupovať a toto je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán minister. Ja som dostala návrh uznesenia na záver tejto diskusie.